Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, please take your seats. In the preparation of this report is v rámci prípravy tejto schôdzi, tejto správy máme teraz vlastne prvý prvú schôdzu, ktorú mal AFED spolu s výborom SEDE aj spolu s e, výborom pre rozpočet. A no, vítam kolegu z Johna Artu. Chcete povedať niekoľko slov? qui a accompli conjointement Hey, thank you very much. Ďakujem pekne. Sú nejaké pripomienky zo strany spravodajcov? Tam Tón, no, tiež nič? Chcete niečo dodať? Nie? Dobre. Kompromis číslo 1. To je za, to je proti, Dobré ráno. Kompromis, kompromis 1. Kompromis 1, kto je za? E, o čom hovoríme? O návrhu správy o financovaní spoločnej bezpečnosti zahraničnej politiky. Aby ste vedeli, o čom sa bavíme. Kompromis 1. Kto je za? Proti. Kto sa zdržal? Prijatý. Potom pokračujeme kompromisom 2. Kto je za? To je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Pokračujeme návrhom 24. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. 25. Kto je za? proti, kto sa zdržal, zamietnutá. 26, to je za. Aj spolu 27, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnutá. 28, kto je za. Kto je proti, kto sa zdržal, prijatá. 29, kto je za. Kto je proti, kto sa zdržal, zamietnutá. 30, kto je za kto je proti, 30, ešte raz, 30, kto je za, kto je proti, chcete preveriť, overíme. Die Abstimmung ist geschlossen. Konec hlasovania. Der Antrag ist mit 31. 31 až 30, e, až 25 e, boli prijaté. 31. 31, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Overíme. Pravdepodobne to bude rovnaká väčšina ako predchádzajúce hlasovanie. Abstimmung ist geschlossen. Koniec hlasovania. Pán Fleckenstein, prijatý je návrh, teda 33. Tu bolo vybavené týmto trojka, kompromis číslo 3, kto je za? Ja, 32, wir 32 Zabudli sme na 32. Pozmeme sa na 32, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal zamietnutý. 33, kto je za, kto je proti? Kto sa zdržal zamietnutý? 34. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal zamietnutý? Teraz kompromis 3. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal prijatý? Návrh 43. Kto je za? Kto bol proti? Kto sa zdržal zamietnutý? 44. To je oddelené hlasovanie. Po častiach, teda kto je za prvú časť? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Druhá časť. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutá. Takže bola prijatá len prvá časť. Pardon, druhá časť. 45 nasleduje. Kto je za 45? proti, držali sa zamietnutá. 46, kto je za? Kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. 47, kto je za? Kto je proti, kto sa zdržal, zamietnutý. 48, kto je za? Kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. 49, kto je za? Kto je proti, kto sa zdržal, zamietnutý. 50, kto je za, to je proti, kto sa zdržal zamietnutý, 51, kto je za, to je proti, kto sa zdržal zamietnutý, 52, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Overíme. No, Koniec hlasovania. Čiže boli zamietnuté tieto zaradom, čiže teraz pokračujem 53, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, kto 54, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnutý. 55, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnutý. 56, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. 57, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. 58, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal zamietnutý. 59, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal zamietnutý. 60, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatá. 61, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý, 62, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatá, 64, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal zamietnutý, 65, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal zamietnutý, 66, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý, 68, kto je za, kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 69. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Preveríme. Koniec hlasovania. 32-36 zamietnuté. 70. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. 71. Prvá časť. to je za prvú časť? to je za druhú časť? Proti? Kto sa zdržal? Asi je to odmietnuté, ale preveríme druhú časť Elektronický. Koniec hlasovania. 32-41 zamietnuté. 72, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal zamietnutý? 73, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal zamietnutý? 74 v dvoch častiach, to je za prvú časť, to je proti, to sa zdržal? Prijatý. Druhá časť, to je za. To je proti. Overíme. 30 proti 45 zamietnutý. 75 to je za. Proti. To sa zdržal. Prijatý. 76 to je za to je proti, kto sa zdržal prijatý. 77, to je za, to je proti, kto sa zdržal prijatý. 77 overíme. Koniec hlasovania. 49 za, 22 proti. Kto to bol? som si mohol myslieť, že to ste boli vy, ale 78, to je za, kto je proti, to sa zdržal zamietnutý. 79, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. 80, to je za. Aha, vypadáva. Takže pokračujeme 82, kto je za, kto je proti, To sa zdržal prijatý. 83, kto je za, kto je proti, to sa zamietnutý 84, kto je za, kto je proti, sa držal, zamietnutý kompromis 4, kto je za, kto je proti, kto sa držal, prijatý, kompromis 5, kto je za, kto je proti, kto sa držal, prijatý, návrh 101, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal zamietnutý. 102, 103, kto je za, proti, kto sa zdržal zamietnutý. 104, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. 105, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal zamietnutý. 106, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal zamietnutý. 107, kto je za, to je... Ja tu sme práve už ohlasovali, nie? O 106, hovorí predseda. 107. 107, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal prijatý? 108, 109, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 110, kto je za? to je proti? to sa zdržal? Zamietnutý. 111, kto je za? Kto je proti? to sa zdržal? Prijaté. 112, to je za? Kto je proti? Prijatý. 113, kto je za? To je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 114, to je za? To je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 115, to je za? je proti, kto sa zdržal prijatý, 116 to je za, to je proti, kto sa zdržal zamietnutý, 117 to je za, to je proti, kto sa zdržal zamietnutý, 118 to je za, s ústnym pozmeňujúcim návrhom, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý, 119, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý, 120, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. 121, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 122, kto je za, 122, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 123, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnutý. 124, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal zamietnutý, 126, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý, 100, 127, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý, 129, kto je, je za, kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 130. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. Trojka. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. Štvorka. Kto je za? kto je proti, kto sa zdržal prijatá, peťka kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatá, šesť, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal overíme. Die Abstimmung ist geschlossen. Koniec hlasovania. 41 za, 36 eh, proti, prijaté, sedmička, kto je za, To je proti, kto sa zdržal, prijatá, osmička, kto je za, To je proti, toto nebolo jasné. Overíme. Konec hlasovania. 32 za, 43 proti, zamietnuté. deviatka, kto je za, To je proti, kto sa zdržal, je to desiatka, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý Jedenáct, to je za, to je proti, kto sa zdržal, prijatý. Jednička, kto je za, to je proti, kto sa zdržal, prijatý. Dvojka, kto je za, to je proti, kto sa zdržal, prijatá. Teraz prejdeme k elektronickému hlasovaniu návrhu uznesenia v podmenenom znení. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. 54 za, 23 proti, dvaja sa zdržali a týmto je návrh prijatý. Ja? Mr. Kuzo. Pán Kuzo. Len som chcel povedať, že GUNL hlasovali proti, pretože nezdielame smerovanie, pokiaľ ide o financovanie tejto politiky, preto sme predložili e, správu menšieho. Ďakujem. Ďakujem pekne. Máte, také, máte na to právo. A týmto sme uzavreli tento bod programu a ďakujem kolegom z výboru pre rozpočet za prítomnosť. Chcete niečo dodať ešte v závere, pán kolega? Nie, ja by som chcel len zablahoželať spravodajcovi za dobrú prácu, spravodajcom a tiež vyjadriť spokojnosť s naš, takými dobrými vzťahmi, aké sú medzi našimi dvoma výbormi. Ja?